Pan Przewodniczący! Please take your seats, colleagues. Welcome to our plenary session. Witajcie kolegovia. Past three minutes past three. This clock... Už sú 3 minúty po tretej a tieto hodinky na stene nie sú správne, takže musíme začať okamžite, hovorí predseda.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 Takže v dispozícii je zápisnica z plenárky 21. oktobra. Sú k tomu nejaké pripomienky. Nevidím nikoho, že by sa hlásil o slovo, takže zápisnica je považená týmto za schválenú. Ehm, dovolte, dámy a páni, aby som uskutočnil určité vyhlásenia. Hovoríte, že nemáte tlmočenie? No interpretation. Uh, Funguje tlmočenie. Pýtala som sa, že či niekto má niečo proti zápisnici z 21. októbra z plenárky. Nejaké pripomienky? Nikto nič. Takže akceptujeme, prijali sme zápisnicu a teraz e, mám určité vyhlásenia pre vás v rámci otvorenia našej schôdze, čiže 6. novembra bol vážne zbytý Oleg Kašin a to je útok, ktorý by sme mali odsúdiť. Oceňujeme rýchle reakcie ruských úradov a osobné, osobnú zainteresovanosť prezidenta Medvedeva eh, v hľadaní alebo vyšetrovaní, kto, spost, kto spôsobil tento zločin a poprvýkrát e, za dva, dva roky 21. oktobra bola demonstrácia k, e, na hlavnom námestí v Moskve, ktorú viedla opozícia. My to považujeme za pozitívne znamenie a všetky naše výzvy po ďalšej demokratizácii verejného života v Rusku už e, začínajú prinášať ovocie. Potom ďalšie oznámenie. Pred desiatimi dňami v Bagdade bol útok na kresťanov, ktorí e, sa modlili vo, svojej, e, vo svojom kostole a došlo k e, úmrtiam aj k zraneným osobám. A opätovne vyzývam všetkých, aby rešpektovali slobodu vierovýznania a aby odmietali násilie. Štvrté oznámenie 10. decembra bude slávnostné udelovanie Nobelovej ceny v Štokholme a čínske orgány e, sa snažia vyvinúť tlak na členské štáty, aby sa nezúčastnili tejto slávnosti. Parlament e, Mm, sa snaží zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv po celom svete a to zahrňa zároveň aj Čínu. Počas tejto slávnosti e, bude šéf delegácie v Norsku zastupovať európske inštitúcie. E, teraz faktická poznámka, respektíve oznámenie k faktickej poznámke. Pán Berlinger by sa chcel vyjadriť. Nech sa páči, máte slovo, pán kolega. Nei giorni scorsi calamità naturali di entità hanno colpito la regione italiana del Veneto. Posledné prírodné katastrofy, ktoré boli veľmi vážne a postihli e, oblasť Benátok a Padovy a Verony, Ide o prírodné katastrofy, ktoré spôsobili viacej ako 500 tisíc postihnutých osôb a Všetky sektory vrátane malých a stredných podnikov boli veľmi postihnuté a ja preto vyzývam európske inštitúcie, aby v zmysle e, pravidel fonda, Fondu Solidarity a štrukturálnych fondov aby čo najskôr zareagovali na tieto katastrofy a pomohli obyvateľstvu. A zároveň by som rád spomenul aj to, e, trochu zmením tému, že v Taliansku je ďalší dôvod, aby sme e, vyjadrili lútosť a síce preto, že e, dom gladiátorov, gladiátorov v Pompejach spadol. My musíme urobiť všetko preto, aby sa neopakovali takéto veci. Ďakujem pekne za tieto slova. Dobrý predseda. Ehm, požiadal by som vás, aby ste sa takisto k tomu vyjadrili aj počas eh, jednominútových vystúpení.